meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, drahí hostia. Rád by som pokračoval v našej práci. Máme na programe seminár o konkurznom konaní v kontexte práva obchodných spoločností EÚ. Takže tento bod teraz otváram. Ospadlňujem sa našim hosťom. Trošku sme natiahli neoverejnú časť našej schôdze. Išlo o odňatie imunity jednému z kolegov. Trvalo to trošku dlhšie, takže náš seminár začína s takýmto maličkým meškaním. Vítam vás tu všetkých, pani Nora Waters, pán Mac- eh, z McKinnon Long and Aldrich. V Bruseli ďalej je tu pán Daniel Fritz z Herman Rechtsanwälte. Ďalej je tu pani Anna Mária Puxton. Dúfam, že som to dobre vyslovil z Varšavy. Ďalej je tu pán Cooper z kancelárie Cooper a ešte je tu aj pán Van Galen z advokátskej kancelárie v Amsterdame. Takže vypočujeme si jednotlivé vystúpenia jedno po druhom. Pán Fritz, letí mu lietadlo, takže trošku pozmeníme program. On bude na programe ako druhý. Ak máte niekto nejaké špecifické otázky na jeho osobu, tak ich prosím zodpovedzte čo možno najrychlejšie, aby to stihol ešte pred odletom a potom zvyšok otázok vezmeme až potom. Začneme pani Voters. Tá nám dá úvodné nejaké informácie, vysvetlí nám, aké výsledky priniesla štúdia o harmonizácii konkurzného práva, ktorá bola vypracovaná eh, na požiadanie Európskeho parlamentu. Takže máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, vážení členovia panelu, ešte niečo predstavím našu správu Rada by som uviedla malú poznámku. Minulý rok sme dostali požiadavku túto správu vypracovať. Insol Europe dostala túto požiadavku. Ide o organizáciu, ktorá prepája rôznych profesionálov činných v oblasti konkurzného konania. Sú tam účtovníci, právnici, rôzni odborníci v oblasti práva, predstaviteľi akademickej obce a tak ďalej. Členovia zastupujú rôzne krajiny, alebo pochádzajú z rôznych krajín. No a pri pracovaní tejto správy sme chceli predložiť tú akademickú štúdiu, takže to, čo vidíte v tej správe, prosím, nepovažujte ako názor Insol Europe ako inštitúcie. Toto som vám chcela jasne na úvod povedať. Takže je to také určitý akademický dokument vychádzajúci z našich skúseností v jednotlivých krajinách. Pri príprave našej správy sme sa zamerali na vašu otázku. Ide o nariadenie, ktoré sa zaoberá uplatniteľným právom. Či my ako osoby z praxe máme pocit, že by sme mali mať e, nejaký ešte harmonizovanejší právny akt. No my sme členom v rôznych členských štátoch zaslali presne túto otázku a výsledok ich odpovedí je vo vašej správe a myslím, že všetci ste mali možnosť sa na ňu pozrieť, lebo na našej stránke je zverejnená už určitý čas. Iste viete, že nariadenie bude predmetom prepracovania v roku 2012 a kolega Van Galen sa k tomu potom bližšie vyjadri, pretože Insol Europe má pracovnú skupinu, v ktorej sa zaoberáme týmito otázkami a plánujeme predložiť správu. Všetci vieme, že toto nariadenie nie je harmonizačného charakteru, to sa aj uvádza v úvodnom ustanovení 11 tohto aktu. Už 10 rokov sa uplatňuje a všimli sme si, že to nefunguje tak, ako by sme si želali. Takže sú tu určité nedostatky. Prebiehajú paralelné diskusie z DG Internal Market v súvislosti s bankami. V tom zmysle, že by bolo potrebné mať harmonizáciu konkurzného práva. Takže nariadenie, jeho uplatňovanie je problematické, napríklad pokiaľ ide o miesto, kde sústreďuje, sústreďujú e, záujmy dlžníka, v prípade firiem, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách. A toto je potrebné nejakým spôsobom zhojiť a myslím, že toto je výborné, výborná príležitosť. v rámci revízie tohto nariadenia alebo aj vo forme iných legislatívnych aktov. Takže aké by boli výhody harmonizácie? Nariadenie momentálne predpokladá hlavné konanie a druhotné konanie a toto navyšuje náklady. Nemáme jasne stanovené miesto, kde sú stredujú záujmy od dlžníka a hodnota aktív pre všetkých tých aktérov zkrátka nie je dostupná. a často aj možnosť predpovedať to, čo sa udeje, nie je dostačujúca. Takže sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré považujeme za veľmi dôležité, napríklad zachovanie pracovných miest. Takže my ako osoby z praxe toto vnímame ako prínosy ďalšej harmonizácie konkurzného práva. Ako to dosiahnuť? Ja som si všimla, že tu máme štyri rôzne témy, ktoré ste si vybrali z nášho zoznamu otázok relevantných pri harmonizácii. Prvá z nich, tej sa bude venovať pán Fritz ako sa postaviť k začatiu konaní. Tým sa bude zabrať Anna, ktorí dlžníci prichádzajú do úvahy, ako bude prebiehať overovanie pohľadávok. A potom reštrukturalizačné plány, ako to s nimi bude vyzerať. A Neil Cooper na záver bude hovoriť o pravidlách pre skupiny spoločnosti. Toto je veľmi dôležité, keď hovoríme o harmonizácii a prepracovaní nariadenia o konkurznom konaní. To sú teda tri také témy, ktoré sú podľa nás veľmi relevantné pre harmonizáciu Máme tu ešte dve ďalšie veci, ktoré podľa nás sú relevantné z hľadiska harmonizácie. To je centrálna databáza, pretože v prípade konkurzného konania v rôznych krajinách sú platné rôzne lehoty e-justice portál Európskej komisie poskytuje takéto informácie a bolo by dobre, keby všetky rozsudky o konkurze boli k dispozícii tak, aby veritelia, respektíve dlžníci z celej Európy mali k ním prístup, keď e, predkladajú svoje pohľadávky. A potom ešte zodpovednosť uh, riadiacich pracovníkov, respektíve vlastníkov akcionárov spoločnosti, taký určitý turizmus aj v oblasti konkurzného konania, teda presun medzi krajinami, eh, hľadajúc to najvýhodnejšie konkurzné právo, toto všetko. Skrátka je dôležité posúdiť, ak ako vedúci pracovník by ste boli bráni na zodpovednosť v jednej krajine a v inej nie, tak často je tu motivácia presunúť spoločnosť do tej druhej krajiny. To sú všetko veci, ktoré um, zohrávajú svoju úlohu z hľadiska harmonizácie. Požiadavka uznávania uznávania rozhodnutí. Niektoré krajiny uznávajú rozsudky z iných krajín, iné to nerobia. Mali sme pocit, že harmonizácia na európskej úrovni by zachádzala príliš ďaleko. A potom otázka cenných papierov, otázka hypoték, majetkového práva, toto všetko je upravené v každej krajine a my sme teda, teda považovali za uh, príliš ambiciózny krok. Takže začneme pánom Fricom, ktorý nás uvedie do problematiky v rámci toho prvého tematického okruhu relevantného pre harmonizáciu. Ja, schönen guten Tag. Uh... Vážené dámy a páni, vážený pán predseda, vážení poslanci tohto parlamentu, ja by som sa chcel v prvom rade predstaviť. Som nemecký právnik, ale zároveň pôsobím v oblasti konkurzného konania. Som veľmi rád a som veľmi poctený, že sa tu dnes môžem medzi vami vyjadriť k skupiny Solve Europe. Tiež som členom skupiny v rámci Nemeckej asociácie právnikov a to v rámci e, skupiny, ktorá sa zaoberá osobitne e, zákonmi o konkurznom konaní a európskym aspektom týchto zákonov. Ale ako bolo povedané na začiatku, hovorím tu tiež aj ako právnik, ktorý sa zaoberá osobitne konkurznými konaniami ako právnik ako taký, ale aj ako človek z praxe vykonávania konkurzov. Takže moja prezentácia je pripravená, ale hoci je po anglicky, e, dovolím si pokračovať teraz v Nemčine, hovorí rečník, ktorá je mojim materinským jazykom a tým pádom sa mi v nej bude ľahšie vyjadrovať. Um. Um... Som veľmi rád, že ste ma požiadali, aby som prispel k eh, tejto diskusii. Rád by som sa poďakoval za to, že ste mi dali dôveru, aby som sa tu vyjadril k týmto špecifickým témam. Budem v krátkosti referovať o témach, um, jestvujúcich zmluv v insolvenčných postupoch a aj vý, majetkových výhrad v konkurzných postupoch. Myslím si, že tieto témy eh, v skutočnosti skutočnosti sú veľmi zaujímavé v súvislosti s harmonizáciou insolvenčného konkurzného práva a som preto rád, že sa detálne budeme zaoberať touto témou. Ak sa zaoberáme konkurznými postupmi, um, vidíme z klasického hľadiska um, konkurzné postupy také, kde Ehm, sa stretávame s konkurznými veriteľmi, to je stará rímska poučka. Jednotlivé nároky veriteľov e, sa uspokoja rozdelením zostávajúceho majetku. Moja kolegyňa Anna Maria bude v nasledujúcom referáte sa venovať e, zvláštnym aspektom ins, uh, insolvenčných konkurzných veriteľov. V modernom chápaní i nejde len o konkurzné konanie, kde sa uspokojujú veritelia, ale o postup, kde národné politiky e, treba hľadať v pozadí konkurzných postupov s cieľom zachovania hodnoty podniku a zachovania pracovných miest. Ak e, som v konkurznom konaní, kde majú byť zachované pracovné miesta a má byť zachované fungovanie celej firmy a až potom sa má preniesť majetkovo na iného majiteľa, tak nejde len o vyrovnanie medzi dlžníkom a veriteľom, ale medzi rôznymi stranami. E, Dalo som sem zodpovedajúci obrázok. Máme tu zamestnancov, zamestnávateľov a aj ďalšie iné tretie strany, napríklad dodávateľov, um, zabezpečovateľov úveru, akcionárov alebo iné zainteresované strany um, prenajímateľov. Rád by som teraz prešiel k téme, kde si darum geht, dass die Rechte bestimmter Gruppen napadnutia konkurzu je potrebné preveriť, e, či transakcie konkurzného dlžníka e, sú e, v aktuálnom stave. Týka sa to bývalého manažmentu napríklad, alebo manažmentu, ktorý je ešte vo funkcii, týka sa to blízkych osôb, Mm, týka sa to dodávateľov, najmä v nemeckom konkurznom e, konaní e, je e, silným aktérom nemecký štát. Ak ide o takéhoto aktéra, tak je veľmi pravdepodobné, že postup v konkurznom konaní bude veľmi rýchly. Wie schon in dem ako už v správe o konkurzoch spoločnosti Insol Europe bolo konštatované. Môžeme povedať, že právo spochybnenia konkurzu v zásade nie je právom, ktoré by sa vyvíjalo rôznym spôsobom v rôznych členských štátoch, ale je to skôr právo, ktoré sa dokonca odvodzuje od predkresťanského rímskeho práva v rámci akcie Pauliána. Avšak v jednotlivých štátoch sa potom tento základ rôznym spôsobom vyvíjal, preto e, by sme sa nemali diviť, že v porovnaní jednotlivých oblastí um, existuje v rôznych krajinách rovnaká uh, skutková podstata. Ak narazíme na nejaké rozdiely, tak tie sú potom v následovných oblastiach poprvé, kto je oprávnený podať um, žalobu o napadnutie, po druhé, do akej miery je možné regresne požadovať preverenie transakcií po otvorení vyhlásení konkurzu? Z mojej skúsenosti doterajšie nariadenie Európske o konkurze e, sa tu zohľadňuje a vzniká tam otázka, či sa má uplatňovať právo krajiny, kde bol tento konkurs vyhlásený, alebo krajiny, kde napríklad sídlí konkurzný, správca konkurznej podstaty. A ako argument e, sa dá použiť e, konštatovanie, že v tomto prípade nie je potrebné použiť e, právo krajiny, kde bol tento konkurs vyhlásený. Táto úprava v konečnom dôsledku uprednostňuje túto úpravu o napadnutí konkurzu. Ide tu e, aj o opatrenia v, na ochranu dôverných údajov, E, ide o dôveru ako všeobecný pojem, o ochranu trhu. Potom som tu ešte raz znázornil a zhrnul jednotlivé kategórie ktoré poznáme ako skutkové podstaty pre napadnutie konkurzu na základe krátkosti času, aby aj kolegovia mali ešte priestor sa vyjadriť. Nebudem ich všetky uvádzať. Správa eh, Insolve Europe eh, bola použitá ako základ pre tieto informácie. Existujú také skutkové podstaty, ktoré je možné vidieť skôr neutrálne. Potom poznáme také skutkové podstaty, ktoré na základe e, časovej paralelity môžu viesť k regresnému postupu a potom máme takú skutkovú vecnú podstatu, e, ktoré sa bude e, venovať pani Deleuze a môžeme ďalej rozlišovať medzi transakciami, kde povieme, že tu um, protistrana si nezaslúži um, ochranu um, vo veciach dôvery. Mám, existujú rôzne právne poriadky, eh, kde konkurzný poriadok e, môže e, pôsobiť e, dokonca regresne. Ako som už na úvod uviedol, je veľkou témou lehota napadnutia konkurzu. Na európskej úrovni sú tieto lehoty veľmi rôzne v jednotlivých správach o jednotlivých členských štátoch. Je možné to vidieť, vidíte tu presné údaje. Chcel som uviesť zo pár názorných príkladov. Jedna e, skutková podstata rozhodujúca pre napadnutie konkurzu pred vyhlásením konkurzu, potom sú to, je to úmyselné napadnutie v Nemecku, je to lehota troch mesiacov, podobne v Maďarsku 90 dní a v Taliansku je to dokonca až 6 mesiacov. Pri úmyselnom konaní je to však veľký rozdiel. Tu je 10 rokov v Nemecku, v Maďarsku je to 5 rokov a v Taliansku je to napadnutie v lehote maximálne 2 rokov. V Taliansku to bol pôvodne dlhší termín, ale nedávno bol skrátený. V rámci predloženej správy tu boli urobené určité návrhy, urobili ich kolegovia z Insol Europe. V so snahou harmonizovať túto tému. Takouto témou je napríklad odstránenie výnimiek v Európskom konkurznom nariadení v článku 13. Každopádne by sme o odstránení tejto výnimky ktorá z, znevýhodňuje túto právnu úpravu, by sme um, mohli diskutovať. Pani Deleuze sa zúčastnila na tejto pracovnej skupine. Potom tu máme ďalšie návrhy, či by sme ďalej mali pokračovať e, cestou harmonizácie. Jedna z možností by bola v rámci európskeho konkurzného nariadenia pri cezhraničných prípadoch by sa dal e, vytvoriť akýsi zoznam skutkových podstát. Ďalšia možnosť by bola na základe doterajších a podobných stát použiť eh, um, právo v rovnakej forme na národnej úrovni a potom ešte ďalšia téma, ktorú je možno nahliadať veľmi izolovane, téma, ktorá nie je až taká ďaleko siahla a nie až, nekryžuje sa až tak s inými oblastiami práva, to, je, to sú regresné obchody. Ale v zásade je napadnutelnosť e, um, takou oblasťou právnou, ktorú je možné izolovane zmeniť. V skutočnosti je situácia trošku iná v súvislosti s pokračovaním zmluv jestvujúcich v prípade konkurzného konania. Pokračujúce zmluvy, táto téma sa týka mnohých zúčastnených. Nede ani tak o veriteľov, ale skôr o obchodných partnerov, o prenajímateľov, držiteľov licencie a zamestnancov. Budem sa zaoberať najmä prenajímateľmi a zamestnancami Európske nariadenie o konkurze upravilo a vytvorilo výnimky pre tieto prípady. Podľa Európskeho konkurzného práva sa v tomto prípade používa právo krajiny, kde bol konkurs vyhlásený. Je to však inak v prípade prenajímateľov a zamestnancov. Ak tu porovnáme jednotlivé právne poriadky, tak zistíme, že táto právna oblasť e, sa dá len ťažko posúdiť jednotne, čo sa týka pracovných zmluv a nájomných zmluv, by podľa mňa bolo potrebné um, tieto témy nahliadať komplexne existujú konkurzné práva, e, ktoré rátajú a umožňujú veľmi jednoduché a rýchle umožnenie pracovnoprávnych vzťahov. A potom existujú také, kde po otvorení vyhlásení konkurzu pokračuje správca konkurznej podstaty v pracovnom právnom vzťahu so zamestnancami. V prípade nemeckého konkurzného práva je to článok 613. Zamestnanci um, požívajú zvláštne práva v takomto prípade a dokonca ich práva stoja nad právami konkurzných veriteľov. Ďalej je typické, že všetci konkurzní veritelia eh, by eh, mali mať rovnaké práva. Zdá sa mi dôležité spomenúť harmonizáciu v prípade jestvujúcich, trvajúcich zmluv v súvislosti s inými úpravami konkurzného eh, práva je to potrebné zladiť. Ide tu o ranking alebo výsadné práva. Ďalší bod, ktorý je tiež dôležitý. V prípade takýchto tém sa hovorí aj o sekundárnom e, konkurznom e, postupe. Je to pomocný postup, ktorý by mal byť zavedený. A mala by to byť pomôcka pre hlavný hlavné konkurzné konanie. Často sa však stáva, že tieto sekundárne pomocné konania um, sa nevyužívajú rady. V prípade doplnkového sekundárneho konania alebo viacerých konaní to môže byť problematické. Dochádza k rôznym, rôznym prístupom um, veritelia môžu požiadať o otvorenie sekundárneho konkurzného konania, ak vo svojej vlastnej krajine majú lepší ranking ako v krajine, kde bolo toto konkurzné konanie vyhlásené. Rád by som zdôraznil na tomto slajde niektoré rozdiely pri ukončení zmluv. Aj tu si myslím, že je menej dramatické, ak skonštatujeme, že vo Francúzsku skončenie zmluvy eh, si vyžaduje súhlas konkurzného sudcu. V Nemecku je to naopak. Správca konkurznej podstaty môže rozhodnúť sám. To samozrejme nie je až také podstatné. Je zaujímavé um, posúdiť e, vzájomné prelínanie sa týchto dvoch práv, čo sa týka zamestnancov. V rámci trojmesačnej časovej lehoty e, existuje silná ochrana zamestnancov voči pohľadávkam konkurzných veriteľov. Na tomto mieste by som rád poukázal na návrhy mojich kolegov z Inzo Europe, ktorí premyšľali o tom, že ak v tejto oblasti chceme zharmonizovať jestvojúce zmluvy, musíme sa zaoberať celým radom tém. V zásade všeobecná úprava zmluv konkurzným právom, či eh, by sa mali tieto zmluvy ukončiť, alebo či sa v nich malo, by sa malo pokračovať. Najmä sa zaoberali úpravami týkajúcimi sa zamestnancov, zvláštne úpravy v prípade predaja v rámci konkurzného konania alebo získania podniku v rámci konkurzného konania Opakuje sa téma sekundárnych konkurzných konaní, či sú skutočne užitočné. V praxi som sa s týmto už stretol. V Anglicku sa vyskytlo rozhodnutie e, súdu, ktoré skonštatovalo, že je potrebné zabrániť sekundárnym konkurzným konaniam. Aj nemecká konkurzná prax pozná podobné modely. Na záver som sa venoval ešte téme retention of titles, teda vý, majetková výhrada. Ak by ste mali k tejto téme konkrétne otázky, rád sa im budem venovať. Myslím si, že toto nie je až taká problematická otázka. Retention of title, už som to spomenul. Je to prostriedok na zabezpečenie dodávok, na dodanie tovaru. Predávajúci tovaru e, má majetkové práva k tovaru, až pokým tento tovar nie je vyplatený. Podľa nemeckého práva sa táto majetková výhrada vzťahuje na tovar, pokým nie je predaný alebo spracovaný. Ak sa tovar ďalej predáva, tak táto majetková výhrada prechádza na dodávateľa. Majetková výhrada má dokonca prednosť pred bankovými zárukami, ak v rámci globálnej cézie boli odstúpené ďalšie záruky. Ak by sme sa zaoberali tým, že majetková výhrada je témou, ktorú je potrebné harmonizovať, tak som dospel k názoru, že podľa článku 5 Európskej konkurznej úpravy sme tam túto tému upravili preto, lebo vtedajší zákonodárca mal ten názor, že národné právo oblasti bezpečnosti a vykonateľnosti konkurzov sa veľmi rozchádzajú. Ja vidím, že konštatujem, že je tu priestor pre reformy, avšak je potrebné myslieť na to, že v tomto prípade zasahujeme do úverového práva, jestvujúce záruky by mali pretrvať, mali by byť e, zachované. Takže všetky otázky, ktoré sa týkajú záruk, by sa mali prerokovať až potom, keď by sme sa chceli zaoberať tým, či chceme jednotnú koncepciu úverových záruk, alebo či máme veľké rozdiely v jednotlivých členských štátoch. V Anglicku je to floating charge, Nemci to napríklad vôbec nepoznajú, alebo otázky výhrady vlastníckého práva, ako som to už spomenul pred chvíľou. Toto boli témy, ku ktorým som chcel niečo povedať. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky, rád zodpoviem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. E, najskôr prosím, ak máte otázky pre pána Frica, keďže musí odísť, nech sa páči, spýtajte sa. Zdá sa, že nikto sa nechce opýtať. A pani kolegyňa Regner. Ďakujem veľmi pekne. Rýchla otázka k sekundárnemu konaniu. Ide samozrejme o rýchlosť týchto postupov a povedali ste, že na jednej strane je rýchlosť a na druhej strane je jednoduchosť. Mohli by ste trošku porovnať jednotlivé krajiny? Áno, rád k tomu niečo vysvetlím. Nemyslím si, že je to téma, kde by sme mali porovnávať jednotlivé krajiny. Skôr je to potrebné vidieť v súvislosti toho, že sme v konkurznom nariadení upravili tento postup a zadefinovali sme európsky pojem komi. Ide o využívanie ilegálnych prostriedkov A táto právna úprava by mala zabezpečiť veľmi efektívny a rýchly postup vtedy, ako európsky zákonodarca e, sa nerátal s tým, že sekundárne postupy by mohli slúžiť na vyrovnanie veriteľov. Vtedy sa nerátalo ešte s tým, že veriteľia e, sa budú musieť vyrovnať s tým, že tieto konkurzné konania budú presunuté do iných krajín. je ťažké uplatňovať svoje práva v iných krajinách. Myslím, že vtedajšia právna úprava nezohľadnila túto skutočnosť, teraz je to skôr naopak, pretože správcovia konkurznej podstaty sú schopní pôsobiť aj cezhranične. Napríklad nemecký správca konkurznej podstaty môže veľmi dobre spolupracovať s talianskými kolegami alebo anglický kolega s nemeckými kolegami. Sekundárne konania um, sledujú účel uspokojenia veriteľov a zabezpečenia um, lepších privilégií pre nich. ak sa konkurzné konanie B otvorí skôr ako konkursné konanie A práve v jednej konkrétnej krajine, tak samozrejme, že aj zamestnanci budú mať záujem na tom, aby ten, toto konanie bolo otvorené práve v tej krajine, aby sa celý postup urýchlil. veriteľia v inej krajine môžu byť podľa miestne príslušného e, práva uspokojení dokonca lepšie a rýchlejšie, než keby bolo otvorené sekundárne konkurzné konanie. Môj kolega Neil sa k tomu ešte vyjadri. Existujú určite prípady, kde máme napríklad koncerny a vtedy často dochádza k tomu, e, že nositeľ práva e, je jednou entitou a samotný veriteľ je druhou entitou. Ako správca konkursnej podstaty musím rozlišovať um, medzi jednotlivými um, časťami podnikov. Jednu môžem okamžite predať, ďalšie dve si chcem zachovať. To len ako príklad, ak však mám sekundárne konkurzné konanie, tak e, podľa mňa doterajšia úprava nie je dostatočná na to, aby sa zabezpečil rýchly prevod alebo rýchly predaj podniku, ak ide o cezhraničnú záležitosť. Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázky? Nie. E, ďakujeme veľmi pekne, pán Fritz. A budeme pokračovať ďalej pani Anne Marie Puško. Dúfam, že som vaše priezvisko vyslovil správne. Buxto. Aha, takže tak to má byť správne. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, e, moje meno je Anna Marie Pušta a ja som, myslím, bola uvedená celkom správne. Ja som partnerkou v právnickej firme e, Salons. Je to mm, kvalifikovaná právnická spoločnosť v Polsku, teda porad, právny poradca sídliaceho v Varšave. Ja sa toto za, tému zabrám od roku 2010 a v otázke harmonizácie e, riešime tri oblasti, e, tri oblasti konkurzného konania. V prvom rade otvorenie konkurzného konania, po druhé e, nároky a overovanie nárokov v konkurznom konaní a reorganizácia plánov. Ja by som stručne chcela objasniť a v podstate nadviazať na to, čo povedali Nora a Ehm, dal predo mňou. My sa domnievame, že zákony o e, konkurznom konaní v týchto troch oblastiach e, na európskej úrovni prispiejú k zvýšeniu efektívnosti e, konkurzných konaní v Európe a tiež, o, tiež eliminujú motiváciu k vyhľadávaniu najvýhodnejšieho fóra teda najvýhodnejšej legislatívnej e, úpravy. No a ide o to, aby e, sme uplatňovali rovnaké ciele, e, ktoré sa uplatnili pri nariadení Európs- o, o konkurznom konaní, a to konkrétne v úvodných ustanoveniach 2 a 4. Cieľom harmonizácie v tejto oblasti by malo osobitne byť vytvorenie takých podmienok, aby hracie pole bolo rovnaké pre všetkých hráčov, to znamená, e, ako povedal aj Daniel, harmonizácia v tejto oblasti môže viesť k zvýšeniu e, miery e, úspešných projektov reštrukturalizácie. Čo je najdôležitejšie z hľadiska zachovania napríklad pracovných miest a udržania nezamestnanosti na nižšej úrovni. Ale E, harmonizácia tiež e, prispeje k, k vyššej transparentnosti a predvídateľnosti konaní, e, konkurzných konaní, a to najmä z hľadiska, z hľadiska veriteľov. No a týmto v podstate poslúži ako ochrana alebo ochranné opatrenie, ktoré sa zameriava na ochranu legitímnych eh, očakávaní a záujmov. A teraz by som sa chcela pozrieť na prvú oblasť, eh, prvú navrhovanú oblasť harmonizácie, teda eh, otváranie konkurzných konaní. Tu by sme chceli identifikovať štyri oblasti, v ktorých harmonizácia môže prebehnúť. V prvom rade štandardizácia overovania Eh, či boli splnené podmienky na otvorenie konkurzného konania. Ďalej ehm, hodnotenie prípustnosti subjektov tak eh, eh, tých, ktoré sa dožadujú uhradenia nárokov, ako aj tých, ktoré žiadajú otvorenie konkurzného konania na ochranu. A ďalej v oblasti pravidiel mm, povinného, mm, povinnej žiadosti o E, konkurs e, e, a dlžníkom. No a v tejto oblasti treba odlišovať dve úrovne. Prvá otázka sa týka toho, či a ako zákony umožňujú mm, dlžníkom, ktorí zatiaľ nie sú platobne neschopní, aby e, rozbehli konkurzné konania e, pokryté nariadením. Niektoré členské štáty upravujú e, túto možnosť tak, že je možné otvoriť konkurzne konanie len v prípade dlžníkov, ktorí sa už dostali do platobnej neschopnosti, sú teda insolventní. V niektorých iných členských štátoch dlžníci, ktorí nie sú platobne neschopní, len možno očakávajú isté finančné problémy a očakávajú, že možno eh, dospejú do fázy nesolventnosti a potrebujú požiadať o ochranu pred eh, veriteľmi, eh, takéto niečo je možné. Zatiaľ, čo v iných krajinách takáto možnosť ochrany pred veriteľmi je vyhradená len pre platobne neschopných dlžníkov. No a čo toto znamená z hľadiska ochrany veriteľov? Ono to môže viesť k žalobám individuálnych veriteľov alebo k e, moratóriu. No a v minulosti e, tento konkrétny parameter niektorých právnych systémov e, predstavoval veľmi silný, silnú motiváciu vyhľadávať tzv. iné fórum, teda inú judikatúru, pardon, jurisdikciu, v ktorej by bolo konanie vedené, čiže mm, Konkurzne konanie sa povedzme otváralo v inej oblasti súdnej pôsobnosti, teda e, z jednej krajiny sa presúvalo do inej, pretože tam panujú výhodnejšie podmienky a e, v niektorých prípadoch, napríklad v prípade Belvedere alebo Cœur de la Défense, boli e, dlžníci kritizovaní za to, že sa snažili zneužiť takéto, takúto ochra, teda možnosť ochrany dlžníka a v podstate zneužiť aj pravidlá, pravidla nariadenia, ktoré im umožňujú e, vybrať si e, iné miesto pre predloženie žiadosti o konkurzne konanie, teda to forum shopping. No a ešte je tu potom rozdiel v definícii platobnej neschopnosti. Jednotlivé členské štáty uplatňujú každý svoju definíciu a aj hodnotenie toho, či je subjekt platobne neschopný. Hoci všetky členské štáty E, akceptujú test e, založený na likvidite. V niektorých právnych systémoch, napríklad e, test súvahy, alebo teda overovanie výsled, súvahy, sa uplatňuje ako hlavný parameter, v iných sa hladí len na len na pasíva, teda dlžné čiastky. No a v niektorých členských štátoch legislatíva modifikuje ten základný test doplnením ďalších e, subtestov, ako napríklad hodnoty e, hodnoty um, dlžných čiastok. E, napríklad v Polsku neestvuje žiadaná zákonná povinnosť e, formulovať alebo vypočítať nejaké indikátory, ktoré by umožnili dlžníkovi definovať sa ako e, subjekt v platobnej neschopnosti. U nás jednoducho e, platobná neschopnosť, e, alebo teda keď, vo chvíli, keď dlžník prestáva platiť, tak sa to rovná v podstate e, inštitucionálnej smrti. No a e, No a e, to znamená, že e, subjekt, ktorý je v rovnakej pozícii, môže v jednom štáte prejsť tým testom na platobnú neschopnosť a v inom nie. No a e, spoločnosti by mali, mať, by mali dostať príležitosť rovnakým spôsobom mimosúdne riešiť svoje spory a mať, dostať príležitosť vyriešiť svoje finančné problémy a pustiť sa aj do alebo vyhnúť sa konkurznému konaniu, e, ktoré v podstate znamená rozpredaj majetku dlžníka a tým, e, a tým vlastne likvidáciu pod vedením likvidátora. No a teraz sa pozrime na druhú e, oblasť, kde by bola možná harmonizácia a to prípustnosť subjektov pre označenie dlžník, respektíve E, spoločnosť konkurze. No a, a tu, keď hovorím o tých dlžníkoch, tak e, niektoré kategórie dlžníkov nemajú možnosť e, vstúpiť do konkurzného konania a tieto kategórie sú niekedy odlíšené objektívnymi kritériami. Napríklad v Taliansku konkurzne konanie nie je možné začať v prípade malých dlžníkov. V Polsku kategória, e, táto kategória pokrýva takých dlžníkov, ktorí, boli, ktorí sú subjektmi založenými na základe zákona schváleného parlamentom. A takýto zákon schválený parlamentom v podstate ne, nevytvára možnosť, alebo teda a subjekty založené zákonom jednoducho nemôžu vstúpiť do konkurzu. Toto je polská situácia. V niektorých e, prípadoch teda nie je možné zlúčiť e, e, primerané a e, rozumné očakávania veriteľov, pretože veriteľia jednoducho majú určitú pohľadávku, ktorú chcú vymôcť a majú tiež právo sa o ňu uchádzať a a vlastne môžu ísť cestou individuálnych žalôb a žiadosti o náhradu škôd voči dlžníkovi ale jednotná, jednotné riešenie v Európskej únii neexistuje. No a ďalej e, existujú určité pravidla hospodárskej súťaže, na ktoré treba prihliadať a e, vylúčenie možnosti vstupu do konkurzu pri určitých dlžníkoch v kombinácii s ďalšími formami štátnej intervencie alebo podpory môže v niektorých prípadoch viesť alebo teda byť definované v zmysle článku 107 zmluvy ako štátna, nedovolená štátna pomoc. No a pokiaľ ide o subjekty, ktoré môžu e, požiadať o konkurznú ochranu alebo môžu e, vyhlásiť bankrot, tak e, to tiež závisí v členských štátoch od rôznych parametroch. Nejaký dlžník v niektorom členskom štáte môže vyhlásiť, môže vyhlásiť bankrot sám, ale konkurzne konanie môže byť spustené aj samotnými veriteľmi voči subjektu, ktorý je dlžníkom. A figurujú v tomto procese mnohé orgány, e, štátne orgány, ktoré e, povedzme schválujú otvorenie konkurzného konania. V niektorých členských štátoch zase sú kladené určité podmienky alebo obmedzenia, e, teda na to, aby povedzme veriteľ mal možnosť a právo požiadať o otvorenie konkursného konania. Takéto, e, taký, takúto podmienku pozná švédske právo, kde e, zabezpečený e, veriteľ, ktorý má dostato, alebo ktorý získal od dlžníka dostatočné, dostatočnú zábezpeku kolaterál za svoj dlh, tak nemôže požiadať o otvorenie konkursného konania voči tomuto dlžníkovi. Čiže zohľadňuje sa finančné postavenie veriteľa. No a a tieto podmienky môžu viesť k situácii, kde veriteľ je v podstate e, braný iným spôsobom v primárnom a v sekundárnom konaní. No a v zmysle článku 29 e, Európskeho nariadenia o konkurznom konaní otvorenie tzv. druhotných konaní môže byť vyvolané žiadosťou aké, akéhokoľvek subjektu a právomoc e, otvorenia konkurzného konania spada do právomoci členského štátu, kde bolo požiadané o otvorenie takéhoto sekundárneho konkurzného konania. A ďalej e, uvádzame príklad e, znova švedského zákona, kde zabezpečený veriteľ nemá právo E, otvoriť hlavné konkurzne konanie voči dlžníkovi vo Švédsku, ale má právo a má právomoc e, vykonať takýto krok v inom právnom systéme, e, v inom členskom štáte, kde takéto obmedzenie nepozná zákon. No a v, v tomto inom systéme v podstate takýto veriteľ môže otvoriť aj, aj sekundárne e, konanie. Čiže mutatis mutandis v podstate veriteľ má právo e, požiadať aj o primárne e, konkurzne konanie s určitými obmedzeniami, ale nemá právo otvoriť sekundárne konkurzne konanie napríklad vo Švédsku. A posledná oblasť, ktorej by prospela harmonizácia v, tomto konkrétnom, e, v tejto konkrétnej časti otvorenia konkurzného konania, je povinné vyhlásenie konkurzu dlžníkom. Tu znova existujú pomerne zásadné rozdiely medzi členskými štátmi a to okrem iného v termínoch, ktoré musí dlžník splniť pri e, žiadaní o konkurs, pri vyhlasovaní konkurzu, pretože napríklad podľa polského zákona má dlžník len dva týždne od dátumu, kedy konštatuje platobnú neschopnosť na to, aby vyhlásil konkurs a vstúpil do konkursného konania. Čiže toto je situácia v Polsku, ale na druhej strane Európy v Španielsku toto obdobie môže byť jeden mesiac a dá sa predlžiť e, žiadosťou, kde, kde dlžník preukáže, že e, vstúpil do rokovaní s veriteľmi s cieľom, s cieľom mimosúdneho vyrovnania. No a e, polský dlžník, alebo teda mm, v polskom systéme ten dlžník je skutočne veľmi tordov postihovaný. No a um, tento harmonogram samozrejme, alebo tie tieto termíny môžu samozrejme mať veľký vplyv na, uh, na alternatívu, alebo na možnosť vyriešenia finančných problémov, alebo uh, mimosúdne neformálne re, uh, reštrukturalizácie, alebo dokonca predrokovanie nejakého plánu reorganizácie, ktorý by sa e, následne mohol schváliť v rámci konkurzného konania a ak tie termíny sú príliš, tak jednoducho klesá pravdepodobnosť na to, že takýto plán bude, e, bude vypracovaný, bude kvalitne, bude schválený. Ak teda tie, tie um, termíny sú príliš striktné, tak schopnosť dlžníka e, v tejto oblasti konať, teda v tomto zmysle vymyslieť nejaké riešenie, tak je veľmi obmedzená. A tam, kde existuje možnosť odloženia, alebo mm, alebo e, tam, kde existuje nejaká možnosť úlavy, e, tak ten dlžník má viac priestoru na dýchanie, tak povediac. No a teraz by som prešla k druhej oblasti harmonizácie, teda e, predkladanie nárokov a ich overovanie. No a pretože toto je téma pomerne evidentná, teda tu jednoducho transparentnosť a efektívnosť spracovania, teda príjmania aj overovania e, nárokov v konkurznom konaní e, má veľký vplyv na schopnosť dlžníka pardon, schopnosť veriteľa získať plnenie v rámci konkurzného konania, tak je veľmi zaujímavé konš- e, konštatovanie, že členské štáty e, majú veľmi rôznu úpravu pravidel o e, overovaní a príjmaní nárokov. A to sa v prvom rade týka tých spomenutých termínov. V niektorých členských štátoch totiž termíny a lehoty sú stanovené zákonom, ale v in, v iných členských štátoch zákon stanovuje len maximálnu alebo minimálnu lehotu. V Anglicku napríklad e, lehotu stanovuje súd. A mm, čo je asi najdôležitejšie, je, že existujú isté podobnosti v mm, dopadoch nesplnenia takejto lehoty alebo prekročenia tejto lehoty. A tak napríklad v Polsku prekročenie tej lehoty Um, nezbavuje veriteľa od práva uplatniť v konkurznom konaní svoj nárok a mm, mať ho v podstate uspokojený, ale v iných právnych systémoch takéto právo veriteľ stráca v prípade, že uh, prekročí tú lehotu na uh, včasné uplatnenie svojho nároku. Táto záležitosť e, je samozrejme riešená v európskom nariadení v článku 40. Mm, tento článok 40 nariadenia o konkurznom konaní zavádza povinnosť, aby správca konkurznej podstaty informoval e, všetkých e, známych veriteľov o začatí konkurzného konania a tiež o lehote, respektíve termíne na predkladanie ich nárokov a tu treba zdôrazniť formuláciu, právnu formuláciu známy veriteľia. Teda v praxi tie informácie sa nedostanú vždy všetkým, napríklad zahraničným veriteľom. No a vzhľadom k tomu, <laughs> vzhľadom k tomu, že e, prekročenie, respektíve e, nesplnenie tej lehoty môže mať niekedy veľmi vážne dopady pre veriteľov na ich schopnosť e, alebo opravnenie predkladať nároky a pretože sa to týka najmä zahraničných veriteľov, pretože domáci veriteľia z pravidla poznajú tie pravidlá, ale e, zahraniční veriteľia nemusia, nemusia byť oboznámení s týmito reštriktívnymi pravidlami. A preto sa domnievame, že harmonizácia v tejto oblasti je nielen potrebná, ale aj e, nevyhnutná. A posledná oblasť, e, ktorú by som chcela e, navrhnúť na harmonizáciu, sa týka plánov reorganizácie. Tu pravidlá, ktoré upravujú reorganizačné plány, e, sú veľmi dôležité z hľadiska vytvárania podmienok pre úspešnú reštrukturalizáciu subjektov v konkurznom konaní. Isté hm, prísne alebo rigidné pravidlá môžu zabrániť hm, úspešnému schváleniu a vykonaniu plánu na reorganizáciu a nenechávajú e, inú alternatívu než, e, než e, otvorenie konania o likvidácii spoločnosti a o rozpustení spoločnosti. A tu situácia v členských štátoch sa znova pomerne zásadne odlišuje a v otázke toho, ako vlastne subjekty môžu navrhovať a schvalovať svoje plány na, na reorganizáciu. V niektorých právnych systémoch môže len dlžník predložiť e, plán na reorganizáciu, v iných môžu predkladať, e, navrhovať a predkladať svoje plány na reorganizáciu aj veriteľia. E, pričom proces je ďalej upravený Existujú tiež medzi právnymi systémami rozdiely v otázke toho, ako sa hlasuje o týchto plánoch reorganizácie a aká väčšina musí byť na ich schválenie. Ja by som tu chcela upriamiť pozornosť na správu INSOL. No a mm, ja to zhrniem. E, existujú rôzne zákony, ktoré upravujú tento proces a práva a povinnosti jednotlivých zainteresovaných strán v tom procese a existencia rozdielov v podstate vytvára predpoklady pre e, špekulatívne vyhľadávanie najvhodnejšieho, najvhodnejšieho právneho systému na realizáciu celého procesu. A e, preto harmonizácia našich zákonov o konkurznom konaní v tejto oblasti prispieje nielen k, e, nielen k eliminácii stimulov, ktoré vedú k um, špekulatívnemu vyhľadávaniu najvhodnejšieho miesta, ale um, zároveň sa vytvorí, uh, vytvoria rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame k ďalšej časti. Je to Neil Cooper. Pôjde tam o skupiny podnikov v súvislosti s konkurzným konaním. Pán Cooper, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Iste ste si všimli, že naše odporúčania, pokiaľ ide o harmonizáciu, sú relatívne obmedzené. Prečo? Už preto, lebo podniky v prirodzenom prostredí sú vo vzťahoch e, v rámci zamestnaneckého práva, e, potom e, nájomného práva, obchodného práva a tak ďalej. A tie firmy zkrátka eh, musia všetky tieto mm, systémy viac menej poznať a fungovať v ich rámci. A ako môžeme harmonizovať eh, právo, ktoré sa nachádza v tom prostredí, v ktorom pôsobia podniky? To sa vlastne ani veľmi nedá. Mm, tu sa zhodneme. Áno, môžeme poskytnúť určité modely pre práva, ktoré by mohli dobre fungovať, ktoré by mohli byť základom národných systémov. Napríklad taká Svetová banka, e, tam sme sa snažili prísť s modelmi právnych systémov, ktoré by fungovali od krajiny ku krajine, ale e, my skrátka nemôžeme naoktorovať nejaké právo nejakej e, krajine Často konzultačné firmy majú pocit, že keď niečo funguje v krajine A, že to musí fungovať aj v krajine B, ale to tak vôbec nie je. Ale teraz budem hovoriť o skupinách podnikov. Toto je naozaj veľmi zaujímavá téma. Mexiko a Nový Zéland a ešte Filipíny, to sú výnimky. Krajiny, ktoré sa um, k takýmto konkursným právom, jeho harmonizáciou nezaoberajú. V Európe väčšina zamestnávateľov, pardon, väčšina zamestnancov je zamestnaných v podnikových skupinách a v prípade bankrotu nejakej skupiny je ohrozených viac pracovných miest. Toto je naozaj veľmi komplikovaná oblasť. Vezmite si nejakú skupinu, skupinu podnikov. Je to často veľmi komplikovaná štruktúra, dochádza tam k aktivitám, ktoré často prebiehajú v rôznych, v rôznych smeroch. Skupiny e, často majú rozdelenie podľa určitého, určitého harmonogramu, pokiaľ ide o e, určité aktivity a to, toto rozdelenie prebieha z rozlišných dôvodov. Pozrieme sa na dohovor o konkurze z 80. rokov. House of Lords v Veľkej Británii sa tým zaoberal. Lord Hoffman poukázal na to, že Najväčším úsledkom bolo to, že konkursné právo sa nezaobralo skupinami spoločnosti. Keď sme pripravovali v Uncitrále e, konkurzné právo, tak sa tam skupiny vôbec nezakomponovali, lebo to bola veľmi zložitá téma. Takže vzhľadom na komplexnosť e, sa tým často nezaoberali e, parlamenty. Ale situácia sa mení, väčšina dodávateľov e, práve aj dodávateľom skupín, väčšina zamestnancov pracuje v skupinách a tu sa nehľadí na jednotlivé subjekty. Väčšinou e, sa vníma iba celok, tá skupina a nevníma sa ten subjekt, o ktorý konkrétne ide. Otázka konsolidácie vo Veľkej Británii napríklad často ide o poisťovne v prípade občianského práva, v prípade dohôd alebo kompromisov. Máme iba dve európske skupiny, KPN Quest a Collins and Aikman. KPN Quest ide o telekomunikačné spoločnosti po celej Európe. KPN France eh, vlastnilo francúzskú časť, KPN Belgium belgickú, KPN Spain španielsku. Keď materská firma v USA zbankrotovala v Európe, neexistovala žiadna záchrana, stovky miliónov eur investícií po celej Európe a toto je absolútna, absolútna strata, pretože nebolo možné tieto spoločnosti spoločne skonsolidovať. Pokiaľ ide o Collins a Aikman, to je skupina z 24 eh, spoločností v niekoľkých krajinách v Európe, bolo tu asi iba 10 tisíc zamestnancov priamo zamestnaných, ale boli tu 100 tisícky, ktoré pôsobili nepriamo. A tam sa používali koordinované administratívne postupy. Je naozaj potreba, aby sme koordinovali eh, v prípade skupín eh, konkurzne konania. Uncitral sa tým zaoberal pred pár rokmi, zaoberali sme sa tým niekoľko rokov a pristúpili sme k rozlíšeniu administratívnej koordinácie a konsolidácie. A je tu obrovský rozdiel medzi dvomi pojmami. Administratívna koordinácia zachováva samostatné entity, samostatné subjekty. Toto je naozaj kritické, pretože musíme rešpektovať tieto právne subjekty. E, toto je e, rámec, o ktorom funguje podnikové právo po celej Európe. Ale je tu možnosť koordinácie vypočutí e, spoločne alebo simultáne. simultánne. A ďalej môžeme koordinovať vzťahy s veriteľmi, ďalej môžeme koordinovať využívanie aktív dlžníka. My sme teda na, urobili taký prehľad. E, napríklad dizajn pochádzal z Veľkej Británie, potom výrobný postup pokračoval v Holandsku, potom sa to presunulo do továrne v Nemecku, kde sa pridali ďalšie komponenty. A potom to auto bolo vyrobené v nejakej ďalšej krajine. Všetko to bolo veľmi integrované a schopnosť využívať trh. E, toto bolo skrátka dôležité, dôležité pre záchranu všetkých pracovných miest. V prípade koordinácie e, často je výhodou že e, skrátka veriteľia poznajú, poznajú svojho, svojho dlžníka, je to aj spolupráca medzi správcami konkurznej podstaty. No a potom konsolidácia, e, tá je takým určitým, takou určitou nadstavbou, pretože tam sa všetky e, záväzky, všetky aktíva dávajú do jedného systému A samozrejme, že niektorí veriteľia dostanú viac, niektorí dostanú menej, inak to ani nejde. Odpadávajú záväzky v rámci skupiny. No a v rámci Uncitrálu sme rozhodli, že tento druhý postup by sa mal uplatňovať len výnimočne v prípadoch podvodov, kedy aktíva sú prepletené, pre prípady, kedy nie je možné rozlišovať, ktoré aktíva, ktoré spoločnosti platia, ktorému subjektu patria. Pardon. Takže toto je tá konsolidácia, ktorá sa používa naozaj vo výnimočných prípadoch. Právne subjekty, z ktorých pozostáva skupina, musia byť rešpektované. Takže čo na to potrebujeme? Pozrime sa na spoluprácu medzi súdmi. V Európskej únii podľa súčasného nariadenia prípade jednej spoločnosti likvidátori a spracovia e, konkursnej podstaty v hlavnom a v sekundárnych postupoch musia spolupracovať, ale úprava sa nezaoberá skupinami, pretože ten veriteľ je za každým iný. Takže musíme mať e, právne povolenie spolupracovať. Ak takéto povolenie nemáme, tak skrátka zasahujeme do konaní v inej jurisdikcii. A toto samozrejme nechceme. Ďalej je potrebné vzdelávanie osveta súdov. Potrebujeme praktické formy spolupráce. Napríklad e, spoločné žiadosti pre otvorenie konkurzného konania. Ale sú tu aj problémy. Otázka E, súdu, otázka e, uplatniteľného práva v prípade cezhraničných e, firiem, ale aj v prípade viacerých firiem v tej istej krajine. A ďalej napríklad menovanie jedného z prácu konkurznej podstaty pre celú skupinu. Toto sú všetko problémy, s ktorými sa stretávame v prípade koordinácie postupov. Ak dochádza ku konfliktom záujmov, tieto sa uh, dá riešiť e, tým, že sa e, vymenujú ďalší, ďalší správcovia pre tie konfliktné otázky. V prípade skupiny často sú správcovia konkurznej podstaty menovaní jednotlivo po jednotlivé časti skupiny a títo musia spolupracovať a toto nie je až také komplikované. Mala by to byť povinnosť, čo možno na najväčšej miere spolupracovať. Súd môže navrhnúť opatrenia potrebné na svete tejto koordinácie. Napríklad cestou cezhraničných dohôd. To sú dohody, medzi správcami konkurznej podstaty v rôznych krajinách, respektíve medzi svojom, ktoré sa zaoberajú konkurzným konaním v rôznych krajinách. Príklad Maxwell, to bola asi prvá spolupráca medzi USA a Veľkou Britániou. E, medzičasom je týchto prípadov viacej, asi 30. V dokumentoch UNCITRAL e, máte tento zoznam a odkaz na nájdete aj v mojej prezentácii, v dokumentoch, ktoré ste dostali. My sme prednedávnom uzavreli 9. medzinárodné kolokvium sudcov činných v konkurznom konaní. Udialo sa to pod dohľadom Insol International, Svetovej banky a uncitralu. A sudcovia majú pocit, že toto je naozaj praktická cesta vpred Nebol tam ani jeden súdca zo žiadnej krajiny, ktorý by bol mal výhrady proti takýmito dohodám v prípade konaní prebiehajúcich v rôznych právnych systémoch. Oni často nemajú e, sami možnosť podpísať takúto dohodu, ale to by vlastne nerobili ani súdcovia, toto by robili so súhlasom súdu správcovia konkurznej podstaty. Ďakujem pekne, pán predseda, to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver State of Play Future Perspective, pán Robert van Galen, nech sa páči, máte slovo. Uh, ah, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za túto príležitosť eh, povedať eh, pár slov aj o nariadení o konkurznom konaní. Ja by som chcel začať tým, že priblížim eh, základné rysy a históriu A tu by som chcel e, začať tým, že článok 220 zmluvy o Európskom spoločenstve obsahoval ustanovenie, že členské štáty by mali e, zabezpečiť zjednodušenie formalít, ktoré e, zabezpečujú vzájomnú, vzájomné uznávanie a mm, vykonateľnosť rozsudkov. Toto bolo prijaté v roku 1968 na teda v, v dohovore Európskeho spoločenstva o súdnej právomoci a vykonávaní rozsudkov v um, občanských a uh, obchodných záležitostiach, ale otázky konkurznej, uh, konkurzného konania sa tam ne, nedostali. A tieto začali byť riešené až uh, po roku 2000 s nariadením o konkurznom vyrovnaní alebo konkurznom konaní ktoré vstúpilo do platnosti 31. maja 2002 až tam boli premietnuté tie pôvodné princípy z článku 220 a predstavovalo toto nariadenie obrovský krok vpred, pretože zrazu e, sa tento zákon e, stal dôležitým. Dovtedy zákon o konkurznom e, konaní sa v prezýval aj známkový zákon, pretože všetko, čo v ňom bolo napísané, sa pohodlne vošlo na, na jednu malú poštovú známku. Každopádne, nariad, Európske nariadenie o konkurznom konaní um, sa zaoberá konkurznými konaniami otvorenými v členských štátoch, uh, pokiaľ komi je v Európskej únii. Teda to je v podstate uh, hlavný um, akcionár rôzne inštitúcie a spoločnosti sú vylúčené, napríklad investičné, bez, in, e, poisťovne a e, veriteľské inštitúcie. Takisto sú tu definované určité pravidla o súdnej právomoci, e, pravidla o uznávaní a uplatniteľnosti alebo vykonateľnosti rozsudkov a pravidla o rozhodnom práve. A definujú sa tiež Definujú sa tiež um, e, prepojenia medzi hlavným a ostatnými alebo podružnými konaniami a definuje sa komi, teda hlavné centrum e, za obchodnej aktivity alebo podnikateľskej aktivity. No a definuje sa tiež povinnosť e, informovať komisiu formou správy o aktuálnom stave transpozície do roku 2012, konkrétne do 1. júna. Insol Europe, čo spomenula kolegyňa Wouters predtým, e, zostavila pracovnú skupinu, ktorú pred, ktorej predsedám ja a ktorá zvažuje možné zmeny nariadenia o konkurznom konaní v závislosti od potreby. Ja by som chcel spomenúť to, že Insol Europe je v podstate inštitúciou, hlavnou inštitúciou Európy zaoberajúcou sa konkurznými konaniami, kde je združených eh, viac ako tisíc eh, správcov konkurznej, konaň, eh, správcov konkurznej podstaty aj sudcov a vedcov a všetci týchto ľudia, i teda ide v podstate o ľudí, ktorých zaujíma otázka medzinárodného práva v oblasti konkurzného konania, pretože práve to je hlavnou náplňou tejto organizácie INSOL Europe. Táto pracovná skupina v súčasnosti zvažuje, aké, odporu, aké odporúčania by mala formulovať k témam, kde bude potrebná revízia nariadenia. A ja som e, zhrnul, myslím, hlavné z týchto oblastí, ktoré bude treba novelizovať. Prvá takáto oblasť sa týka toho, že súčasný článok 1, odsek 1 nariadenia o konkurznom konaní ustanovuje, že v zmysle rozsahu pôsobnosti nariadenia len tie konania, kde e, dochádza k úplnému alebo čiastočnému, čiastočnej likvidácii dožníka Eh, že len tam sa vlastne ustanovuje likvidátor. Takže eh, konkurzne konania, pri eh, ktorých vlastne existuje dlžník, ktorý má majetok, na tie sa toto najdenie netýka. Mm, toto poznáme najmä zo západného práva o konkurzoch a je to jeden z dôvodov, prečo niektorí zahraniční investori nemajú pocit, že by toto európske riešenie bolo veľmi atraktívne. Lebo to znamená, že nie je jasné, kto vlastne bude riadiť konanie. Takže jedna vec, ktorú treba zvážiť, je, či bude potrebné do nariadenia e, zaradiť aj tie konania, v ktorých dlžník zostáva vlastníkom aktív. E, ďalej, um, z, z rozsahu pôsobnosti zostavujú vylúčené konania, ktoré boli otvorené mimo Európskej únie, napríklad v Austrálii alebo v Kanade. A, a e, tieto konania sú v podstate pokryté tzv. zákonom o práve predkov, ktorý nebol zatiaľ uplatnený v Európe, alebo teda aspoň nie vo väčšine krajín. A s týmto súvisí aj otváranie konkurzných konaní v členských štátoch v prípade, že sa hlavné eh, centrum podnikateľskej činnosti nenachádza eh, v Európe. Ale povedzme, že to centrum hlavnej činnosti alebo záujmov je v eh, New Yorku, hoci subjekt je založený v Nemecku, tak v takom prípade sa otvára druhé konanie v Nemecku a otázka je, alebo teda v takomto prípade tiež sa uplatňuje nariadenie. No a tretia téma, ktorú som nespomenul, stručne ide o definovanie hlavných záujmových strán. Centrum hlavného záujmu definuje, kde prebieha hlavná činnosť e, subjektu a má tri osobitné dopady. Prvým je fakt, že toto centrum e, určuje, z ktorého členského štátu bude likvidátor. Ďalej toto centrum definuje ktorý súd bude príslušný e, viesť to hlavné konanie a tiež určuje v podstate, ktoré právo bude rozhodným právom v danom konaní. No a e, toto rozhodné právo je práve dôvodom, e, prečo treba dodefinovať toto komi, toto centrum hlavného záujmu, najmä pre oblasť cestovného ruchu, pretože dlžník e, je schopný takto presúvať papierovo svoje komy, svoje centrum hlavného záujmu do tých členských štátov, kde podmienky konkurzného konania sú výhodnejšie. Takže otázka je, či by e, komy pre e, cestovný ruch malo naďalej byť uplatňované ako kritérium, alebo nie. No a to je vec, ktorou sa zaoberá Insol Europe tiež. No a ďalšou témou sú um, práva tretích strán vo veci. Um, článok 5 oceku 1 nariadenia o konkurznom konaní hovorí o tom, že otvorenie konkurzného konania nebude mať vplyv na práva vo veci uh, patriace veriteľom alebo iným osobám, ktoré sa nachádzajú na území iného členského štátu. Takže napríklad, ak hlavné konanie je otvorené v Belgicku, a dlžník má majetok v Nemecku a tento majetok je povedzme použitý ako záruka bankového úveru v Nemecku, tak e, toto mm, konkurzné konanie nemôže siahnuť na e, respektíve nemecké konkurzné konanie nemôže siahnuť na tento majetok a belgické konanie môže siahnuť na majetok, pokiaľ sa nachádza v Belgicku. Teda otázka je, či treba toto e, oddelenie ponechať, alebo či bude lepšie, aby e, majetok v e, Nemecku bol braný rovnocene s majetkom v Belgicku. Potom je tu otázka zmluv o zamestnaní. Konkurzne konanie E, teda nariadenie o konkurznom konaní hovorí, že v prípade pracovných zmluv sa uplatňuje príslušné pracovné právo, ale nie je jasné v akom rozsahu. Teda toto ustanovenie sa určite uplatňuje na záležitosti ukončenia pracovnej zmluvy, takže ak napríklad e, v Belgicku prebieha konkurzné konanie a pracovné zmluvy sú uzavreté a riadia sa francúzským právom, tak potom ukončenie týchto pracovných zmluv E, sa riadi podľa e, francúzského zákona vrátane ustanovení vzťahujúcich sa na konkurzné konanie. No a tiež e, je tu otázka prioritizácie nárokov zamestnancov a, týmto, a tieto sem nespadajú. Čiže ak v tomto mojom prípade tá belgická spoločnosť má zamestnancov zamestnaných vo Francúzsku podľa francúzského zákona, tak sa ich e, pracovné zmluvy riadia podľa belgického práva. Ale ak firma, podnik je presunutý, Daniel Fritz to spomenul vo svojom príspevku, tak hlavné pravidlo v zmysle európskeho práva je také, že zmluvy, pracovné zmluvy zamestnancov sa e, v podstate presúvajú do nového sídla spoločnosti. Je možné tu e, otvoriť výnimku alebo udeliť výnimku v prípade likvidácie a mm, v podstate konkursné konanie vedie k likvidácii. Čiže niektoré členské štáty zaviedli takúto výnimku, napríklad Holandsko, a iné, ako napríklad Nemecko, ju nezaviedli. Takže ak e, konanie je otvorené v Holandsku a e, pracovná zmluva sa riadi nemeckým právom a počas konkurzného konania je podnik um, prevedený na kupujúceho, tak otázka uh, je, či tie nové pracovné zmluvy sa budú ďalej riadiť podľa nemeckého zákona alebo nie. No a mm, potom je tu otázka uh, konania poškodzujúceho záujmy a tu by som sa zmienil o tejto veci len čiastočne, pretože už bola spomenutá predtým. Tu je v podstate dvojitý test, ktorý umožňuje to, aby sa um, správca, konkurznej kon, uh, správca konkurznej postaty alebo uh, správca majetku um, vyhol takémuto škodlivému konaniu iných strán, pretože stále tu existuje možnosť, že si strany zvolia e, tú e, legislatívu, ktorá im dáva najväčšie práva. Podľa holandského práva napríklad nie je možné e, zrušiť zmluvu, ak tá zmluva bola pôvodne výhodná pre obe strany, ktoré ju uzatvorili. A potom je tu otázka dopadu konkurzného konania na prebiehajúce súdne spory. Toto preskočím, lebo síce sa o tom píše v mojom materiáli, ale je to vec odbornejšia. A v ďalšej odrážke hovoríme o o nespravodlivom obvinení a toto si vieme vysvetliť asi tak, že ak prebieha hlavné konanie v Holandsku a sekundárne konanie vo Francúzsku, tak mm, obsielky sa rozosielajú aj v primárnom, aj v sekundárnom konaní. A je možné, že nárok je preferovaným nárokom vo francúzskom konaní a bežným nárokom v holandskom konaní. A pravidlo v článku 20 e, toto rieši a hovorí, čo sa musí stať, ak napríklad mm, dôjde k tomu, že je potrebné najprv uspokojiť nárok vo Francúzsku a potom v Holandsku, tak ako sa ten nárok vlastne má riešiť v Holandsku, ak e, je v podstate preferovaným nárokom vo Francúzsku. E, ja vás nebudem nudiť podrobnosťami, len chcem spomenúť jednu vec, že neestuje v e, nariadení o konkurznom kraní žiadne pravidlo, ktoré sa týka zabezpečených práv. Teda ak napríklad majetok bol použitý ako záruka e, bankového úveru v, e, vo Francúzsku a veriteľ si uplatní svoje právo vo Francúzsku, tak podľa nariadenia o konkurznom konaní nie je jasné, ako sa, budú, ako sa majú riešiť zostávajúce nároky v Holandsku. A ďalšia téma, ktorú chcem spomenúť, sú plány e, reorganizácie a sekundárne konania, kde Momentálne v nariadení o konkurznom konaní nie je žiadne pravidlo týkajúce sa plánov reorganizácie v hlavnom konaní a o ich vplyve na e, majetok. A tiež tam nie je zmienka o tom, aký vplyv majú plány na reorganizáciu v sekundárnom konaní. A ďalej je tu otázka rozsahu e, pôsobnosti zmluv. A tu uvediem e, jeden príklad. Predpokladajme, že e, v Holandsku prebieha, hlavné konanie a Ide o mm, v podstate podnik, ktorý má pobočku vo Francúzsku, vo Francúzsku prebieha sekundárne konania. Predstavme si, že ak by tá spoločnosť ešte fungovala, tak eh, by, alebo teda keď ešte fungovala, tak uzavrela eh, nájomnú zmluvu, povedzme, na auta s francúzskou spoločnosťou. Hej, povedzme, že leasing out. Otázka je, eh, ak teda prebiehajú tieto dve konania, kto vlastne, ktorý správca má právo ukončiť túto zmluvu, pretože musí urobiť niečo, ten, musí nejaké kroky podniknúť likvidátor v hlavnom konaní, alebo je to úloha likvidátora v sekundárnom konaní. Takže toto je záležitosť e, rozsahu konaní, ktorá moment, ktoré, ktorý momentálne nie je e, riešený v e, nariadení o konkurznom konaní. A je to možno vec, ktorú bude treba zvážiť aj pri jeho novelizácii. Toto je veľmi dôležitá vec, lebo lebo a tu nejde len o to, ktorý likvidátor e, ukončí tieto zmluvy na prenájom, alebo tie leasingové zmluvy. Ale keď sa rozhodne, e, do ktorého konania spadá táto možnosť ukončenia tých zmluv, tak potom treba rozhodnúť, e, ktoré právo bude rozhodné, ktoré sa bude uplatňovať e, pre toto ukončenie zmluvu, pretože ak holandský likvidátor ukončí um, zmluvu vo Francúzsku, tak sa na zbytok e, budú vzťahovať holandské zákony o konkurze a vyrovnaní, zatiaľ čo ak to urobí francúzsky správca alebo likvidátor, tak francúzske. No a je tu jedna vec, o ktorej hovoril Neil, um, tu, tej, to, to sa nebudem zaoberať, um, to sú skupiny spoločnosti. A posledná záležitosť je, či reorganizačný plán uh, by mal byť nejakým spôsobom, alebo reorganizácia ako taká, či by mala byť riešená v nariadení. A tu Insol Europe vydala správu v minulosti, nedávnej minulosti, a tiež sme si dnes vypočuli tom, ako je to v tejto oblasti. Ja to týmto uzavriem a ďakujem za túto príležitosť eh, s vami o tejto veci teraz diskutovať. Ďakujem pekne za toto veľmi obsiahle vysvetlenie všetkým referujúcim. Teraz by som sa rád spýtal kolegov, či sa chce niekto niečo spýtať. Myslím, že nás absolútne prevalcovala masa informácií. Nech sa páči, kolega Kroj. Much, Just... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja len veľmi uh, stručne tri otázky. Nie som si celkom istý, kto mi na ne odpovie, ale uh, ja, keď, no, vy ste to povedali na konci, Robert, teda hierarchia alebo uspo- um, nejaké poradie veriteľov. Ak dojde k nejakému sporu medzi Francúzskom a Belgickom a Francúzskom a Holandskom, kto vlastne je arbitrom toho sporu, kto vyniesie do konečného rozhodnutia? Po druhé, no, pokiaľ ide o tie možnosti, ktoré sú k dispozícii, Eh, tie administratívne kroky a skúmanie a reorganizácie, tie plány na reorganizáciu, kto vlastne um, toto bude riešiť, kto bude tieto rozhodnutia vydávať. A takisto skupiny spoločnosti, o ktorých hovoril uh, Neil, tak komi, teda to hlavné centrum záujmu, tá, to v podstate môže uh, uh, viesť k iným záverom, než keby sme pozerali na to, kde bolo otvorené sekundárne konanie. Čiže uh, toto je otázka toho, kto vlastne rozhodne a mm, posledná vec, keď hovoríme o harmonizácii, tak e, existuje rozdiel, alebo teda existujú, roz, roz, existujú rozdiely medzi rôznymi právnymi systémami, teda osobitne e, v systéme zvykového, zvykového práva, tak ako sa uplatňuje v Británii a v Írsku, e, zatiaľ čo teda na, kontinent, na kontinente panuje rímske právo, alebo teda občianské právo, a um, tam rozhodujú sudcovia, teda tam nerozhodujú sudcovia, pardon, uh, A z tohto rozdielu vyplýva otázka, kto vlastne e, bude rozhodovať v prípade, že dojde ku konfliktu týchto dvoch právnych systémov. Well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Ja sa pokúsim odpovedať na prvú a tretiu otázku a Neil by potom odpovedal na tú druhú. Takže k zostavenie nejakého poradia, tak súčasné nariadenie o konkurznom konaní hovorí, že ak je e, sekundárne konanie, tak e, sa e, vytvorí istý zoznam majetku, ktorý bude chránený v konaní a obsielky alebo výzvy sa veriteľom zasielajú v takom poradí, v akom sa zasielali v hlavnom konaní. To znamená, ak v hlavnom konaní sa ide podľa holandského zákona a sekundárne konanie je otvorené, povedzme, vo Francúzsku, tak, eh, mm, tak tam sa budú tie obsilky rozosielať v takom poradí, v akom to má byť podľa francúzského zákona. To je mm, vlastne otázka článku 20 odseku 2, ktorý sa tejto veci dotýka, pretože ak eh, má byť platba eh, vykonaná preferovanému veriteľovi vo Francúzsku a tento veriteľ dostal povedzme 50% vo Francúzsku, zatiaľ čo v Holandsku, alebo teda bežní veriteľia nedostali nič. A potom dojde ešte k ďalšiemu uh, uhradeniu nárokov v Holandsku. Mm, tam v podstate, uh, ak nie je preferovaným veriteľom, tak sa musí podeliť s tými ostatnými. Čiže to, toto je otázka toho, mm, ako sa definuje preferovaný veriteľ v jednotlivých právnych systémov. A pokiaľ ide o harmonizáciu, treba tu mm, rozlišovať e, niekoľko záležitostí. My hovoríme o harmonizácii v našej správe, v našom materiáli a sústredujeme sa tam najmä na otázky samotného práva o konkurzoch, teda Mm, Sústredíme sa na otváranie konaní, overovanie nárokov a plány, reorganiz- plány na reorganizáciu, reštrukturalizáciu. Domnievame sa, že tieto záležitosti nie sú až tak prepojené s nesúvisia až tak s osobitosťami jednotlivých právnych systémov. No a tieto veci sa totiž ľahšie harmonizujú než záležitosti ako napríklad e, záruky a poverenia, teda veci, ktoré sú veľmi odlišne upravované v jednotlivých členských štátoch. A to je jeden z dôvodov, prečo my navrhujeme, aby e, sme riešili primárne dva aspekty teda v prvom rade je pravdepodobne jednoduchšie harmonizovať túto oblasť, ktorú som spomenul. A ďalej je dôležité, aby táto vec bola harmonizovaná v rámci konkurzných konaní. Teda je dôležité, aby vo všetkých členských štátoch dotknutý subjekt mal podobné a rovnaké organizačné plány. Neviem, či som tým odpovedal na vaše otázky. Ďakujem Dealing with the issue of groups, um... Pokiaľ ide o skupiny, Často materská spoločnosť ako taká nemá žiadnu hodnotu, pretože často táto materská spoločnosť skrátka je len zadlžená a má aktíva v tých eh, cerských spoločnostiach. Je tu aj ďalšia automobilová spoločnosť, ktorú som nespomínala. Tam sme konštatovali, že v rámci Európy boli tri subskupiny, podskupiny a my sme ich brali jednu po druhej a oni naďalej obchodujú. Takže my sme sa v rámci Uncitrálu snažili venovať sa otázke toho centra záujmov komy v prípade skupín a možno nie v tej úplnej definícii, ale ako napríklad v definícii e, centrum vplyvu alebo centrum kontroly, ale za každým sme sa vrátili k potrebe rešpektovať jednotlivé právne subjekty. Takže v praxi to funguje, ak e, ste schopní skoordinovať konania. Pred pár rokmi e, sme mali spoločnosti, spoločnosti v rámci skupiny vo Veľkej Británii, v Európe, na Blízkom východe, naozaj po celom svete. A tam sa nám podarila spolupráca, nepodarila sa nám zachrániť všetky spoločnosti, ale tak to už skrátka je. Proste jedni sa zachráni a tie druhé padnú za obe, tak to skrátka je. Pani Regner. Um, ich hätte im Zusammenhang v tejto súvislosti s oblasťou pôsobnosti by som sa rada spýtala, či sa zaoberáte aj nesplnenými nárokmi, najmä nevyplatenými platmi, pretože v rôznych členských krajinách je to rôzne upravené. Um, to your question in translation, I understand that Nuž, ak to správne chápem, tak vaša otázka z niečo s tými nárokmi, ktoré sa v rámci e, tohto konkurzného konania nepodarí uspokojiť. Nuž, niekedy, keď sa to nepodarí v jednom konaní, tak sa to dá v inom, ale jednou z črt konkurzného konania je to, že sú tu nároky, pohľadavky, ktoré sa skrátka uspokojiť nedá. Sú tu tri možné riešenia. Reštrukturalizačný plán, reorganizácia. Druhá možnosť. V prípade jednotlivcov, skôr než v prípade podnikov, je, že tá osoba skrátka je oslobodená od týchto nárokov a v prípade podnikov často dochádza k tomu, že po konkurznom konaní tá spoločnosť je zlikvidovaná, takže už nie je možnosť si to nárokovať. A tretia možnosť, že tie pohľadávky aj po konkurznom konaní ostávajú zachované, a keď príslušný podnik alebo jednotlivec, keď e, získajú nové aktíva, tak potom sa uspokojí veriteľ z týchto nových aktív. Ak dovolíte, doplnil by som to, hovorí pán Cooper. Väčšina spoločností v Európe prispieva do takej určitej garančnej siete, e, organizovanej vládou. V tomto rámci uspokojujú záväzky zamestnancov. Zamestnanci často majú prioritu, samozrejme sú tu určité obmedzenia a z pohľadávky nad tento limit, na tieto obmedzenia nebude možné uspokojiť. A z mojej skúsenosti môžem povedať, že často dochádza k prepojeniu tejto nejakej záchrannej siete vlády a, a teda kombinácia tohto plus a, tieto prioritné pohľadávky, toto často, tým často sa uspokojí väčšina, väčšina pohľadávok zamestnancov. A takto to teda vo väčšine, vo väčšine krajín funguje. Ale áno, sú tu rozdiely medzi systémami, pretože v niektorých systémoch zamestnanci dostanú maximum a v inom prípade sú to ich plné mzdy, plná výška ich miest. Myslím, že to bolo malé nedorozumenie. V prvom rade som sa chcela zaoberať e, odplatou za prácu. To, čo ste mi vysvetlili, je mi samozrejme jasné, ale potom, ako samozrejme tu konštatujeme národné e, rozdiely, podľa toho, do akej miery, či široko alebo úzko je naformulovaná odplata za prácu, tak e, som chcela vysvetlenie týkajúce sa uspokojenia nárokov a zaujímalo ma, či ste sa tým zaoberali podrobnejšie, pretože tento pojem sa môže vykladať veľmi úzko alebo aj širšie. Myslíte, že by sa mali harmonizovať tieto pravidlá? Dobre. O tomto sme nehovorili v tejto fáze, lebo to vnímame ako záležitosť, ktorá je v kompetencii členských štátov. Pravdepodobne je to aj kvôli tomu problém, pretože to ide cez systémy sociálneho poistenia a um, existujú zabezpečenia socia- systémov sociálneho uh, poistenia. Znamenalo by to pre jednotlivé členské štáty, že by sme museli harmonizovať systémy sociálneho poistenia. Um, rád by som predtým varoval, bola by to veľmi ťažká otázka. Za normálnych okolností toto neharmonizujeme. Moja otázka však, ak som tomu rozumel správne, nerozumel, ak však áno, vy odporúčate, čo sa týka prístupu trojstupňové riešenie. Pýtam sa na to kvôli tomu takto, lebo zmysel našej práce, ktorú tu teraz robíme k tejto téme, je schváliť iniciatívnu správu. A táto iniciatívna správa sa obráti na komisiu, ak budeme mať kvalifikovanú väčšinu v našej inštitúciu, aby predložili konkrétny návrh e, pre harmonizáciu konkurzného práva v EÚ. Ak som tomu rozumel správne, ešte raz opakujem, vybrať, víte, že v určitých oblastiach je harmonizácia zmysluplná. E, to, čo nám povedal pán Fritz, bolo to v podstate vymenované v jeho referáte, teda harmonizovanie smerníc. To znamená, že určité veci upravíme v smerniciach a štáty to budú potom musieť transponovať. Avšak druhý problém je, ak ide o zoskupenia firmiem, ktoré e, fungujú cezhranične, tak mám dojem, že by sa to harmonizačnou smernicou nevyriešilo, potrebujeme nariadenie. Takže určité otázky určitých postupov musíme upraviť v nariadení. Napríklad vtedy, ak cezhraničné uh, Eh, cezhraničnú harmonizáciu súdnych postupov by sme mali dosiahnuť potom by to bolo, bola akýsi orgán Board of Insolvency Representatives. A potom tretí bod, to je to, čomu sa venoval pán Galen, zlepšenie stvojúceho nariadenia o aplikovateľnom práve. Takže ak sa rozhodne o zostávajúcich otázkach, ktoré ešte nie sú európsky harmonizované. Z praktického hľadiska trojstupňový návrh ste nám prezentovali, ktorý by sme mali urobiť komisii. Pochopil som to nesprávne, alebo čo sa týka prístupu, by ste mi to mohli takto potvrdiť. Pán Cooper, nech sa páči, neviem, kto bude odpovedať na otázku. No, sir, I don't think you've got this wrong. No, Áno, presne ste zhrnuli podstatu toho, čo my predkladáme. Obmedzená potreba harmonizácie iba na určité oblasti. Vy ste spomenuli pojem procedurálny a toto presne zhrňa tie aspekty, kde odporúčame harmonizáciu. Okay, Ďakujem pekne. Má ešte niekto otázky, alebo snáď pán Cooper zodpovedal všetko? Veľmi pekne vám ďakujeme, bolo to veľmi užitočný seminár. Výrazne nám to zjednoduší situáciu. Ešte raz ďakujem a prajem vám šťastnú cestu domov. Toto to rokovanie o chvíľku uzavrieme. Už nám nezostalo veľa bodov programu. Bod 40, subsidiarita. Poukážem len na stanovisko jedného z národných parlamentov. Dostali sme ho zo Senátu House of Representatives z Holandska. Je to stanovisko k návrhu parlamentu a rady o jurisdiction recognition in civil and commercial matters. Ide o recast, rád by som na toto poukázal. 41 rôzne otázky. Má niekto pripomienky? Nie, nikto. Nasledujúce rokovanie v pondelok 11. apríla. Uzatváram dnešné sedenie. Ďakujem. That's ale, um, a